Ďalšia schôdza bude zajtra v stredu 9. oktobra od 9. do 14. a potom od 15. do 23. Program bol ohlásený a je k dispozícii na